Otváram dnešné zasadnutie. Zápisnica za včerajšieho zasadnutia už je k dispozícii. Bardzo proszę. Jest, zgłasza się. Bardzo, bardzo proszę. Merci, monsieur le Ďakujem, pán predseda. Rád by som vystúpil k bodu 16 tejto zápisnice. Veľmi správne sa tam hovorí, že som požiadal o rozpravu o parlamentnej imunite a vy ste odmietli tento bod. A to protirečí tomu, čo bolo potvrdené pani predsedničkou Angelili, ktorá predsedala plénu a ktorá tvrdila, že včera som, mala slovo, včera som mal slovo k odňatiu mojej imunity. To nie je pravda. To znamená, odoberajú sa mi základné práva poslanca a keď nikto nemá povolené na pléne vystúpiť e, ani v rozprave, ani na ochranu e, svojich práv, ani vo vysvetľovaní hlasovania. A ja len chcem, aby toto bolo zanesené do zápisnice a ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ďakujem vám za príspevok. Chápem že je to vaša výhrada k zápisnici. Ďakujeme vám za ňu. Teraz sa presunieme k ďalšiemu bodu programu. A